boli zvolení za poslancov Národného parlamentu. Takže podľa rokovacieho pre, poriadku od 19. júna 2017 z ich kresla sú voľné a príslušné francúzské orgány, taktiež e, pani Christelle Le Chevalier a pána e, pani Marie-Pierre Vieux e, navrhli ako náhradu Pani Leševalie a pani Vie nastúpia na kresla pani, do kresiel pana um, Jean-Luc a pani Marine Le Pen od 19. júna 2017 a taktiež eh, dostávajú eh, plné práva a môžu sa zúčastňovať zasadanie parlamentu.